z Gerady, ako je príslušné zdôvodnenia a stanoviska komisie k nám prišli. Názvy sú v zápisnici, teda budú uverejnené v zápisnici. E, tri mesiace, ktoré má parlament, e, začína zajtra 16. januára 2009. Chcem vám oznámiť, že Markom Kapatom, Hanna Fortin-Kubická, Tomas Mann a Helga Trpel podané